Prosím, posadajte si, kolegovia, aby sme mohli začať. Prvý bod na programe schválenie alebo vymenovanie výkonného riaditeľa EBA, Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Najprv si overíme opäť hlasovanie, keďže už nás e, je tu iný počet, keďže hlasujeme iba e, ľudia z výboru EKON, takže otváram testovacie hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Is that not? There yet, so. 6 poslancov tu ešte nie je. Máme tu príliš veľa kolegov z EPP, o dvoch e, navyše. Ešte je tu stále jeden kolega z EPP navyše. Už je to v poriadku. OK, we are still uh, missing five people, but ešte nám stále chýba 5 e, ľudí. Každopádne koniec hlasovania. Koniec testu. Have to say the name? So now we vote. Teraz teda hlasujeme. E, pokiaľ ide o e, vymenovanie generálneho riaditeľa EBA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 So are we sure? Yes, okay. Now we move on to the next vote. Ďalšie hlasovanie, vymenovanie Pedra Mačada e, za člena Single Regulation Board na 5 rokov a opäť je to tajné hlasovanie, otváram hlasovanie. are still missing a, a vote, but if they may not want to vote, the vote is closed. Koniec hlasovania. 41 hlasov za, 6 bolo proti, 3 sa zdržali. Návrh schválený. Ďalší bod e, na programe. Jesus Surina, vymenovanie ako člen e, Single Resolution Board, takisto na 5 rokov, takisto um, ehm, tajné hlasovanie, otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. 43 za, 5 proti, 5 proti, 4 sa zdržali. Návrh bol schválený. Teraz eh, hlasujeme mene, e, pokiaľ je kolegu Jana Karpentie, takisto Single Resolution Board, takisto 5 rokov a takisto e, hlasovanie tajné. Otváram hlasovanie. The vote... Konec hlasovania. 37 za, 11 proti, 5 sa zdržali. Návrh bol schválený. Okay. Okay, now we vote on the, the... Ďalej rozhodnutie vstúpiť do medziinstitucionálnych rokovaní, pokiaľ ide o nariadenie, nariadenia CCP alebo novelizované nariadenia CCP, menovite hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. 48 in favor, 4 against, 1 abstention approved. 48 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Schválené. Okay, sorry, but Now we vote on the... Ďalšie hlasovanie Európska centrálna banka, výročná správa 2018, spravodajca Kostas Mavrides. Začneme s kapitolu 1, pôvodný text, otváram hlasovanie. Oh, I'm sorry. I was just going. Prepačte, chyba. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis A. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 59 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis B za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 72 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. otvorom hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. 22 za, 31 proti, návrh zamietnutý. Kompromis C. Za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 80 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 82 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. 83 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. Still has to have effect. So, amendment 85. za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis D za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 93 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh zamietnutý. Ďalej kompromis E za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 129 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Chcete si to pre istotu overiť? V poriadku, otváram hlasovanie. E Máme tu príliš veľa kolegov z EPP. It's okay? No. Not yet. still one EPP ešte stále platí, že máme tu príliš veľa kolegov z EPP o jedného. If you can just... Uh... Okay, now it's okay, the vote is... Teraz už by to sedelo, takže koniec hlasovania. 26 za, 27 proti, návrh bol zamietnutý. 130 za, proti, Zdržali sa. Návrh zamietnutý. 131 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 2 subheading 2 a pôvodný text to je za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis F. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 141 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis G za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 147 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 148 za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. 149 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 152 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 154 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis I za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 175 za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Opäť platí, že z EPP máme príliš veľa poslancov, o jedného. Konec hlasovania. 17 za, 32 proti, 4 sa zdržali, návrh zamietnutý. 177 za, proti, zdržali sa. To si musíme takisto overiť. Otváram hlasovanie. Close the vote. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Kompromis je za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 184. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Close the vote. Konec hlasovania. 22 against. 22 plus 30 minus, zamietnuté 185. To je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 189, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 190, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 191, kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 192, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 193, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 194, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 195, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 196, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 197, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 199, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Teraz ideme na kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa, Schválený. Teraz nasleduje 208. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme si to preveriť. Pripravíme hlasovanie. Teda môžeme hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 209. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 210. Ešte raz. 210. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis L. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej. 221, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Teraz pristúpime ku návrhu 222, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválený. 223. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 224, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. 225, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis LA, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis dvojité V, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis M, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis O, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz pozmeňujúci návrh 242. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 243. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 244. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. Kompromis P. Kto je za? Proti zdržali sa, schválený. 253, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 254, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 255, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis Q, kto je za, proti, zdržali sa, Schválený. Návrh 262, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 263, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis R, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej návrh 267, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutý. Návrh 268, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 269, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. It was approved, Luis. Kompromis S. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválený. Kompromis SA, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej, návrh 277, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme si elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz 279, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 282, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 284. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 285. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Návrh 287. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis T. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 292. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis U. Kto je za? Proti? zdržali sa schválení. Teraz máme pozmeň, ústny pozmeňujúci návrh zo strany zelených. Ak nie sú výhrady, pardon, sú sú tu dva dôvody a posledne som zistil, že je to veľmi náročné, keď sú nejaké ústne pozmeňujúce návrhy a z toho dôvodu myslíme si, že nie je vhodné o tomto hlasovať. A samozrejme, chceme mať tie pozmeňujúce návrhy, ale nemusíme hlasovať. Takže, koľko ľudí je proti? Proti tomu, aby sme o tom hlasovali. Dobre, viac než 4, takže ideme ďalej. Dobre. 299. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 300. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 301. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 302, to je za, proti, zdržali sa, schválený. 303, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 304, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis V, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 306. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 307. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 308. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 309. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 310. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 311. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 312. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz e, odsek 22. Pôvodný text e, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený, teda akceptovaný. Ďalej kompromis Y. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis Z. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis AA. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromis AB. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Ďalej, úvodné ustanovenie E, pôvodný text, spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis AC, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh číslo 32, kto je za, proti, 30, a pardon, schválený. Návrh 33, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 34, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AD, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis AE, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 43, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí, Návrh 44. Pardon, 45, opravuje sa pani predsedajúca. Návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 46, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 48, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 49, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 51, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 52, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 53, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz citácia, pôvodný text spravodajci, kto je za, proti, zdržali sa, akceptovaní. Kompromis X, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej, citácia 4, pôvodný text spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Ďalej návrh 6. Kto je za, proti, zdržali sa schválený. Ďalšie citácia 6. Pôvodný text, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 7. Za, proti, zdržali sa schválené. Citácia 7. Pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa, schválení. Návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. Návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. 12, kto je za, proti, zdržali sa schválený návrh 13. Kto je za, proti, zdržali sa schválený. Teraz budeme hlasovať e, o celom texte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 40 za, 5 proti, 8 sa zdržali. Návrh ten je schválený, teda materiál je schválený. Okay. Now we move on to the next point, which is a uh, voting the discharge of the European Banking Authority. Absolutorium za rok 2018, Európsky orgán pre bankovníctvo. Začíname. Ocek 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 3, Pardon. Máme tu ešte ústny pozmeňujúci návrh pána Eppinga. Sú tu nejaké výhrady, že by sme o ňom hlasovali? Nie sú. Dobre, tak to je za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Preveríme si ho. Návrh číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 11. Pardon? Prepačte, hovorí pani predsedajúca. Návrh číslo 6 nasleduje. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A ďalej pokračujeme návrhom 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Návrh číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh číslo 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 24 pardon, spravedlňuje sa pani predsedajúca, návrh číslo 15 nasleduje. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 16. Kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pardon, preveríme si 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Teraz návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 22. Kto je za? Proti? Držali sa schválení. Teraz hlasujeme o celom texte, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené 47 za, 4 proti, nik sa nezdržal. Teraz pristúpime k ďalšej téme a to je absolutórium za rok 2008 na Európsky orgán pre poisťovníctvo EOPA. Odsek 1. Tá, pardon, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. Návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválený. Návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. In favor. Pozmeňovací návrh 5, po, za, proti, zdržali sa, prijatý. To si overíme. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 5. Končím hlasovanie. to prijaté. 21 za, 18 proti. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmoňovací návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Osmička za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka za, proti, zdržali sa prijaté. Desiatka za, proti, zdržali sa prijaté. Dobre, preverujeme si pozmeňovací návrh číslo 10. Končím hlasovanie. Je to prijaté 28 za 17 proti 5 sa zdržali. Prechádzame k 11. za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 15 za, proti, zdržali sa. To si potrebujeme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 22 za 27 proti. Hlasujeme teda o pôvodnom texte za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Zvyšok odpadáva, takže hlasujeme o e, texte v pozmenenej podobe. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za, traja proti. Je to prijaté. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu Absolitorium pre e, orgán ESMA. Pozmaňovací návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Trojka za, proti, zdržali sa prijaté. Štvorka za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmaňovací návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13. 6. Pozmeňovací návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa prijatí, sedmička za, proti, zdržali sa prijatí, osmička za, proti, zdržali sa prijatí. 10 pozmeňovací návrh číslo 10 za, proti, zdržali sa, to si potrebujem overiť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 24 eh, hlasov za, 24 proti v takýchto prípadoch sa vychádza z toho, že návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh eh, číslo 11 za, proti, zdržali sa prijatí.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 Takže 23. E, časť 2 e, za, proti, zdržali sa prijaté. 24. za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o texte pozmenenej podobe. Menovite otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 48 za 2 ja proti je to prijaté.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 Dear colleagues, please uh, get seated so that... Vážení kolegovia, usadte sa prosím, aby sme mohli začať s ďalším bodom. So thank you. We have now... Ďakujem pekne. Na programe máme teraz bod 23, politika hospodárskej súťaže, výročná správa eh, z roku 2000, na rok 2019. Spravodajkyňou je Stefanie Jon Kuchta. Eh, nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem, pán predseda. Všetkých eh, zdravím. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a e, príspevky e, k našej práci. Predložených bolo 335 pozmeňovacích návrhov. Teším sa na ešte ďalšiu spoluprácu s vami. Som rada, že komisárka Vestager e, povedala, že reforma politiky hospodárskej súťaže predstavuje prioritu pre aktuálnu komisiu. To ma veľmi teší. Vítam aj prítomnosť nového generálneho riaditeľa, eh, generálneho riaditeľstva pre hospodárskú súťaž, eh, Olivier Gerson. Ďakujem za vašu prítomnosť. Je tu konsensus všetkých politických eh, skupín v tom zmysle, že musíme zabezpečiť rovnaké hracie pole v tejto oblasti, adekvátny rámec pre malé a stredné podniky, aby sme e, splňali e, všetky potrebné podmienky toho, ako sa rýchlo e, držali teda krok s rýchlym vývojom digitálnych trhov, posúvali ďalej vývoj vnútorného trhu, výbory Agri, INTA, IMCO sa takisto vyjadrili k mojej správe, budem zohľadňovať ich stanoviska. Teraz chcem spomenúť tie základné body, ktoré som vypracovala spoločne s kolegami, tými spravodajcami z ostatných eh, eh, politických skupín. Eh, vážim si, že EPP chce zabezpečiť väčšiu reciprocitu s tretími krajinami, teda toto rovnaké hracie pole pre naše podniky v digitálnej oblasti je potrebné zabezpečiť self-preferencing určitých platformiem, je dôležité, aby, e, e, bola dôlež- aby sme zohľadňovali aj e, to, akou rýchlosťou sa vyvíjajú digitálne trhy a tomu prispôsobovali naše predpisy. Potrebujeme tu aj vyššiu mieru právnej bezpečnosti, ako ste zdôraznili. treba využívať kooperačné projekty, Participative Antitrust je tu veľmi e, dôležitá oblasť. Ďalej e, dostal som e, pozme, e, približne 15 pozmeňovacích návrhov za EPP a SND spoločne. To znamená, že konštatujeme rovnaké veci. Je potrebná podpora politiky hospodárskej súťaže v digitálnej oblasti. Máme tu dátovú ekonomiku, potrebujeme zabezpečovať väčšiu interoperabilitu, zdieľanie údajov Treba revidovať európske e, pravidlá e, v tejto oblasti, pokiaľ ide o fenomén agregácie, koncentrácie, zachytávania, využívania Eh, údajov. Pokiaľ ide o ex ante reguláciu, potrebujeme lepšie pochopiť rôzne eh, dynamické obchodné modely v digitálnej sfére, aby sme čo najrychlejšie vedeli identifikovať, aké problémy sú v oblasti hospodárskej súťaži a aby sme čo najrychlejšie mohli konať. Musíme mať možnosť využívať takéto opatrenia ex ante, aby eh, tí, ktorí sú v dominantnej pozícii, nezneužívali svoje eh, postavenie, nepôsobili ako tzv. gatekeepers. Pozmaňovacie eh, návrhy napríklad navrhujú, aby generálne riaditeľstvo využívalo ehm, sa mohlo oprieť o široký počet expertov v tejto oblasti, využívalo umelú inteligenciu, aby sa čo najlepšie dali využívať takéto opatrenia ex ante voči e, e, teda dominantným e, podnikom v tejto oblasti. Ehm, treba tu mať aj úzkú spoluprácu s generálnym riaditeľstvom medzi týmto generálnym riaditeľstvom a našim výborom EKON. Pokiaľ ide o skupinu zelených, E, tiež si želám e, úspech e, zelenej dohody, ktorú ohlásila Európska komisia. Zelení nie sú jediní, ktorí zdôrazňujú, že potrebujeme zohľadňovať ciele zelenej dohody pri najbližšej revízii našich pravidel v oblasti hospodárskej súťaže s našimi cieľmi dekarbonizácie a boja proti klimatickým zmenám ja si tiež myslím, že je dôležité e, sa zaoberať pravidlami o fúziách, akvizíciách, e, zaoberať sa hodnotou e, akvizícií v ich celku, pokiaľ ide o GUE. Vo všeobecnosti, ako som už mohla povedať, politika hospodárskej súťaž zohráva dôležitú úlohu v oblasti zelenej dohody, ale aj globalizovaného sveta Dôležité je zabezpečiť toto rovnaké hracie e, pole a e, je dôležité zachovať integritu nášho vnútorného e, trhu. Každý z nás si želá politiku z hospodárskej súťaže, ktorá by bola efektívna, a teda treba si uvedomiť, že trhy toho vedia veľa, nevedia však úplne všetko. Na toto potrebujeme tieto pravidlá. GUS zdôrazňuje, že politika hospodárskej súťaže nie je priamo prepojená s fiskálnou politikou. Nie je tu možnosť eh, interferencie s fiskálnou politikou, ktorá je eh, eh, vlastne výsesnou oblasťou členských štátov. Už sme hovorili o tom, že niektoré členské štáty zvýhodňujú podniky formou fiskálnej politiky. Komisárka Vestagerová však už prejavila odvahu v poslednej dobe aj v tejto oblasti. Spomeniem tu len príklad Apple E, takisto tu máme zásadu, že treba platiť dane tam, kde sa generujú zisky. Takto sa vyjadril aj Európsky parlament, e, keď e, hlasoval o správe CCCTB. Francesca, ďakujem za to, že vaša skupina zdôraznila otázku osobitnú povahu ostrovných oblastí. Tie môžu byť penalizované, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž Môže tu vyvstávať prekážka, eh, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti pre eh, všetky firmy na vnútornom eh, trhu. Je tu silná znevýhodnenosť v oblasti infraštruktúry, energetických dodávok, atraktivity malých a stredných podnikov, ale je tu nevýhoda aj pre sektor služieb, treba to adekvátne ošetrovať. Takže e, toto boli tie prvotné prvky, ktoré vyvstali e, z mojej e, výmeny, z mojich diskusí s vami, vážení kolegovia, tieňoví spravodajcovia. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a vaše presnejšie pripomienky v rámci nej. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, Stefany. Teraz by už slovo dostali tieňoví spravodajcovia. E, budete mať čas maximálne do 4 minút. Prvým je pán e, Štefan Berger za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si tiež myslím, že 335 pozmeňovacích návrhov to jasne ukazuje, že táto správa e, predstavuje základ toho, čo komisia Eh, chce zrealizovať v budúcich rokoch a tento vysoký počet pozmeňovacích návrhov eh, zdôraznil význam tejto prvej eh, správy z oblasti hospodárskej súťaže v tomto volebnom období. Považujem to za dobré, je to zaujímavé, že máme takýto vysoký počet pozmeňovacích návrhov a tie všetky zdôrazňujú, že tento svet, e, v ktorom žijeme, sa zmenil a že tomu treba prispôsobiť aj pravidla v oblasti hospodárskej súťaže, e, pravidla týkajúce sa zlučovaní, aj technických požiadaviek sa tomu musia prispôsobiť Stefanie Jonkuchta viacero dôležitých e, tém už spomenula. Stojíme e, v bode, kedy sa musíme klásť e, otázku súvisiacu s pravhovými hodnotami, či tie, ktoré sme si stanovili, sú ešte vhodné. To bude zaujímavý bod v našich diskusiách. Na digitálnych trhoch vidíme čoraz viac gatekeeperov a zmenené trhové štruktúry. Budeme musieť diskutovať aj o otázke údajov a prístupe e, k ním. Tá e, základná e, stratégia Name and Shame, o nej budeme musieť tiež diskutovať. Je možné sa na ňu pozerať z, viacerý, z viacerých uhlov pohľadu. Vo všeobecnosti myslím si, že keď chceme viac prejsť k náhľadu ex ante. V niektorých oblastiach to určite môže byť zmysluplné, akurát musíme dať pozor, aby sme už vopred toho neurobili priveľa, aby sme tak nevyslali nesprávne e, signály e, voči určitým e, firmám. Vystáva tu otázka, či okamžite musí začať byť aktívna komisia, alebo či by nepostačilo niektoré e, e, hospodárske e, situácie a sektory ošetriť alebo teda podrobiť len nejakým správam. Ale v zásade si myslím, že správa naozaj poskytuje odpovede na tie nové vyvstávajúce otázky a ja sa teším na našu ďalšiu prácu na nej. Ďakujem pekne, pán Berger, za SND i spravodajkyňou Carmen Gabriela. Avram, máte eh, tiež 4 eh, minúty. Ďakujem pekne, Stefany, ďakujem kolegovia, ďakujem za túto zaujímavú skúsenosť. Mohla som prvýkrát pracovať na správe v rámci Ekonu. Ďakujem za dobrú spoluprácu. A ako som už aj povedal pri prezentácii návrhu, návrhu e, správy, e, je to dobrý návrh, snažil som sa trochu aj zlepšiť Dúfam, že to bude užitočné a ďakujem, že ste tiež podpísali viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré som ja pripravila. Stefany spomínala tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú koncentrácie a agregácie používania dát, pokiaľ ide o digitálne záležitosti antitrustové, takisto tie mergery, e, pretože e, tieto aktivity platform treba analyzovať, aby sme porozumeli možno negatívnym efektom, ktoré tieto môžu mať. A nové firmy, ktoré sa snažia vstúpiť na trh a byť na ňom konkurenceschopné a snažil som sa posilniť tú myšlienku, že e, e, zadarmo služby vlastne neexistujú, práve naopak platíme za tieto služby veľmi veľa e, peňazí, alebo teda de facto peňazí v podobe našich dát, to je ako keby nová ropa v úvodzovkách. A regulátori si uvedomujú, že poplatky alebo teda pokuty e, neriešia e, žiadne problémy, je to iba náklad pre takéto firmy. Potom umelá inteligencia, e, teda rozpoznávanie tvári, tie treba určite, alebo bude treba regulovať, neviem, či to dohodneme na ústnom pozmeňovacom návrhu niekedy neskôr, pokiaľ ide aj o zbieranie dát v súvislosti s rozoznávaním tvár. Potom pozmeňovací návrh, ktorý sa týka potreby toho, aby komisia bola vybavená, pokiaľ ide o e, inžinierov v oblasti technologickej alebo pokiaľ ide odborníkov na umelú inteligenciu, keďže treba, aby oni lepšie e, vlastne rozumeli tým budúcim e, legislatívnym opatreniam. Potom offline sektor zneužívanie supermarketov, starých supermarketov, hypermarketov, pokiaľ ide o distribúciu produktov a potom návrh 295, rumúnske banky, riziko kartelového správania. Stručne spomeniem aj návrhy, pokiaľ ide o e, také tie uzatvorené systémy, ako má napríklad Apple, a potom aj revízia definície trhu, to je niečo, čo všetci e, vítame. A potom na záver chcel by som ešte povedať, na, spomenúť e, návrh 3.10, e, tam navrhujem viac E, alebo posledenie e, dialógu aj spoločne s pani Vestager. Myslím si, že Európsky parlament, ktorý reprezentuje 500 miliónov e, spotrebiteľov a občanov, to nie je možné, alebo nie je možné nás vnímať ako akokoľvek iného aktéra. Vyžadujeme si intenzívnejšiu spoluprácu možno v rámci nejakej pracovnej skupiny s pani Zvestager, takto nejako posilniť našu úlohu. Napríklad tiež sa na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s vami, je to veľmi zaujímavá správa a Dúfam, že pre našich spotrebiteľov spoločne pripravíme e, užitočnú vec. Ďakujem pekne. Sven Gigold e, za zelených, to určite nie je vaša prvá správa, takže máte 5 e, minút a kolegyňa bude predsedať za ten čas. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste privítali naše pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o to, aby aj ekologický dohovor bol správe spomenutý. Tešíme sa, že to nejako spravíme, pretože myslíme si, že aj politiky v oblasti hospodárskej súťaže majú isté implikácie v tejto súvislosti a je to konzistentné aj so znamením komisie, že všetky pravidlá a všetky nariadenia únie budú zladené s cieľmi ekologického dohovoru. Čiže pozrime sa na to konštruktívnom duchu. Po druhé, pokiaľ ide o monitoring ex ante, tak aj e, pokiaľ ide o platformy, ktoré majú dominantnú pozíciu na trhu, vidím, že tu sú pozmeňovacie návrhy, ktoré idú e, aj trochu e, takým na, proti sebe smerom vrátane vašej strany Štefan Berger, ktorý z hlasov CDU CSU je ten rozhodujúci, pokiaľ ide o túto politiku. Bolo by to zaujímavé zistiť, ale v každom prípade sme e, presvedčení, že monitoring ex ante nie je excesívne využitie štátnej e, moci, pokiaľ dochádza k oligopoli alebo e, dokonca, k oligopolu alebo dokonca monopolu. A pokiaľ je monopol, na scéne, tak neviem prečo ex ante monitoring nie je v súlade so sociálnou trhovou ekonomikou. Ja si myslím, že pokiaľ nejaký monopol máme, tak e, sú dobré argumenty prečo, ak umožníme, aby tento monopol existoval z dôvodov napríklad, že nie je možná reálna hospodárska súťaž, pretože e, boli by tam veľké dopady z hľadiska siete, keď máme teda iba jednu platformu, tak musí byť aspoň istá ochrana pre tých ľudí, ktorí to používajú a teda um, ehm, ex ante monitoring trhu dáva v takomto prípade zmysel. A boli tu podobné veci aj zo strany spravodajcu, čiže v oblasti digitálnej Európa by mala sa snažiť e, vytvoriť jedného supervízora, jeden orgán dohľadu. Ak nevytvárame teda nechceme vytvárať digitálny jednotný trh s 27 jurisdikciami, kde sa každým budú nejaké malé rozdiely, pokiaľ ide o to, ako rámcová legislatíva sa uplatňuje. Toto nie je dobre, pokiaľ chceme byť konkurencieschopní na svetovej úrovni a takisto to nie je užitočné alebo napomocné, pokiaľ chceme vytvoriť digitálnu Európu v tradícii sociálneho trhového hospodárstva. A práve preto si myslím, že by to bol silný signál, keby sme sa mohli dohodnúť na tom, že treba prejsť smerom k európskemu digitálnemu e, dozornému orgánu. A potom posledná vec, e, ktorú som chcel povedať, a to je možno aj to hlavné, čo v tej správe je, otázka, ako riešiť zjavné rozdiely medzi našimi normami a normami tretich krajín. To je dôležitá otázka a E, to je dobré, že aj v tom dokumente sa uznáva, e, že toto je tá téma, že treba sa jej venovať. Prípad Siemens Alstrom spustil, alebo ako posledný prípad spustil túto diskusiu, ale možno, že ešte málo e, zvorazňujeme e, hospodárskú súťaž a to veľmi intenzívnu aj v rámci EÚ a niektoré formulácie v tomto zmysle idú až príliš ďaleko, pretože jednoducho e, neuznávajú dostatočne, že e, konkurenceschopný môžete byť na celosvetovej úrovni iba vtedy, keď ste konkurenceschopní aj na vnútornom trhu. Ja si nemyslím, že my budeme globálne konkurenceschopní tým, že budeme nejakým spôsobom e, firmy na spoločnom trhu obmedzovať, čiže nemôžeme ísť cestou všeobecného pravidla. Ide tu o analýzu v každom prípade, v každom sektore a možno budú prípady, kde niektoré naše pravidlá nám budú e, v globálnom e, meritku škodiť, ale všeobecný princíp by mal byť vítanie e, silnej hospodárskej súťaže medzi firmami v rámci istých pravidel. A niektoré formulácie idú až príliš ďaleko v smere presvedčenia, že hospodárska súťaž v rámci európskeho trhu medzi európskymi firmami nejakým spôsobom znižuje našu konkurencieschopnosť a to si myslím, že nie je správne. A potom, keď sa pozrieme na ten kompromis, aj tam, aj, tam, aj v tejto oblasti je dôležité tieto, e, túto rovnováhu nastaviť akurát. Ďakujem, sa, Gigold. Teraz budem chvíľu predsedať ja, čiže budem aj rozhodca aj hráč. Viem, že e, v zápase je to možno nejaký silný signál e, nejakého antitrastového mm, správania, takže to mi asi, to asi ospravedlníte. Ďalej Francisca Donato e, ide 5, 4 minúty. Is it okay? Okay. Už ma počujete? Chcela som eh, teda povedať, že ma veľmi teší duch, eh, v ktorom prebieha naša spolupráca, aj to, že naše náhľady na obsahy správy sú konformné s mnohými kolegami, aj teda na pozmojovacie návrhy. Zvlášť zdieľam eh, to, čo tu pred chvíľou zaznelo, aké taký dôležitý, má e, význam e, téma hospodárskej súťaže, e, pokiaľ ide o naše domáce podniky versus firmy v tretich krajinách. Dôležité je, aby sme zamedzili penalizácii našich firiem na globálnom trhu. Tam je veľmi silná Eh, konkurencia aj teda čínskych eh, obrov, ktoré nie sú nejako brzdené, napríklad pokiaľ ide o eh, štátne financovanie, ktoré je v ich prípade veľmi vysoké. Treba sa tiež zaoberať e, právnymi úpravami, pokiaľ ide o e, štátne dotácie, aby v dôsledku e, tohto neboli na globálnej úrovni penalizované naše podniky. To je veľmi naliehavé. Pokiaľ ide o našu vnútornú hospodárskú súťaž v rámci EÚ, Musíme tu mať vždy na pamäti eh, princíp rovnosti a rovnováhy, pokiaľ ide aj o ochranu verejného záujmu, eh, pretože eh, my sme sociálna trhová ekonomika, nielen čisto trhová ekonomika, ktorá by nezohľadňovala sociálne aspekty. Ja tu mám napríklad na mysli problematiku zamestnanosti chcem sa vzťahovať aj na potrebu eh, ochrany eh, malých a stredných podnikov, aj eh, startupov pred teda konaním veľkých obrov, ktorí, sú, ktorí pôsobia v ich oblastiach na trhu. Predložila som pozmeňovací návrh, ktorý požaduje, aby sme zohľadňovali aj e, medzery určitých teritórií v oblasti hospodárskej súťaže. Mám tu na mysli obzvlášť ostrovné e, územia. Treba, aby pokiaľ ide o investície e, na, teda do ostrovov, tie sú štruktúrálne samozrejme znevýhodňované a preto treba aj e, štátom e, umožniť ich e, väčšiu podporu, aby sa zabezpečil homogénny rast všade v celej Európskej únii. Dôležité je aj krajinám e, umožniť golden share v e, sektoroch národnej strategickej relevantnosti. E, to sú tiež v hre otázky verejného záujmu, ktoré by inak mohli byť vážne poškodené. Takže toto by boli tie základné aspekty, o ktoré nám ide a verím, že tu nájdem podporu aj ostatných kolegov. Ďakujem. Sorry. Thank you, Francesca. Now... Ďakujem, Francesca. Ďalej Rafaelde Fito z ECR. Alebo niekto iný z ECR. Nie. Mano Obri. GUE. Everybody agrees with the report. That's... Všetci súhlasia asi so správou, to je dobré. Teraz máme čas na otázky Catch the Eye. Máme tu kolegov ZPP, e Nico Curie, Francis Fitzgerald a Andrea Schwab takisto. Jedna minúta, nech sa páči, pre každého. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som bola spravodajkyňou v mene výboru INTA, pokiaľ ide o stanovisko a mám štyri veci, ktoré by som chcela povedať. Poprvé, je veľmi dôležité, že komisia sa viac snaží zaručiť e, rovnaké podmienky v rámci multilaterálneho obchodného systému, ktorý vychádza z pravidel, to je veľmi dôležité pre naše firmy a toto je presne e, to, čo sa snažím aj v mojom e, stanovisku, alebo teda stanovisku INTA a takisto aj v mojom pozmeňovacom návrhu zdôrazniť. Potom po druhé, priemyselná politika, aj tu mám dve pripomienky, komisia sa snaží posilniť európsku industriálnu politiku a tak ďalej, ale to by nemalo znamenať, že konkurencieschopnosť alebo hospodárska súťaž e, sa oslabí, alebo že by to malo byť na e, že by na to mali doplatiť malé stredné podniky, tieto tiež by mali e, môcť rast tak, ako dokážu. Potom ďalšia vec, komisia by sa mala snažiť viac pomáhať malým stredným podnikom, pokiaľ ide o e, výzvy súvisiace s vznikajúcimi novými trhmi a tak ďalej. A potom posledná vec, akvizície. Samozrejme sú tu isté obavy, pokiaľ je tzv. killer akvizície, ale je možné, že e, väčšina startupov vzniká s istou nádejou na exit, teda že ich kúpi niekto iný, niekto väčší. Čiže vieme, že mnohé firmy, WhatsApp alebo Facebook, ktoré začali s inovatívnou myšlienkou, potom boli e, ďalej rozvíjane aj po akvizícii. Takže mnohé startupy častokrát majú práve že tento cieľ, že pripravia taký, takú službu, taký produkt, ktorý potom sa dá na trhu zúročiť a predať. A teda e, takáto akvizícia E, môže byť aj niečím pozitívnym, nemá byť vnímaná iba ako niečo e, negatívne, nejaké riziko. Uh, thank you, Stephanie. Thank you for... Ďakujem, Stefany, ďakujem za vašu prácu na tomto spise ide dobrým smerom. Chcem spomenúť jednu vec, pokiaľ ide túto správu. Bola som prekvapená, pokiaľ ide o odsek 13, ktorý požaduje, aby komisia ukončila svoje predčasné alebo predbežné E, vyšetrovanie v súvislosti so stiažnosťami voči Apple a teda aby čo možno najrychlejšie spustila plnohodnotné konanie. Ja si myslím, že toto vyšetrovanie netreba nejakým spôsobom e, kanalizovať, tak e, by som povedala proste. Nech ten proces beží automaticky a bez nejakého zasahovania a súhlasím, že to vyšetrovanie by malo byť e, čo možno najskôr ukončené, ale e, požadovať, aby bol spustený nejaký formálny postup, pričom vyšetrovanie ešte nebolo uzatvorené, to si myslím, že ide príliš ďaleko a e, neviem, čo si e, o tomto e, myslí autorka správy, spravodajkyňa. Toto ale chcem jasne povedať. Samozrejme, v tejto správe je veľa dobrého, ale podľa mňa toto istým spôsobom škodí tomuto, textu, tomu dokumentu a teda keby toto ešte e, ona zvážila, keby e, zohľadnila to, čo som teraz povedala. Ďakujem. Thank you, Francis. Ďakujem pekne ďalej, Andreas. E- Ďakujem pekne a gratulujem Stefani k jej práci. Ten štart je veľmi dobrý a aj náš kolega Stefan pripravil veľmi dobré pozmeňovacie návrhy, ktoré plne podporujem. Chcem túto príležitosť využiť na to, aby som spomenul jednu vec. Veľmi som vďačný aj Carmen, aj Nikolovi, že spoločne podpísali tento pod, pozmeňovací návrh a chcel by som to tu povedať aj v prítomnosti generálneho riaditeľa. Hovoríme tu o niektorých prípadoch firiem, ktoré tu nechcem teraz e, spomínať, pretože rovnako ako kolegyňa nechce e, spomínať konkrétne podniky, konkrétne firmy, to je v poriadku, ale teda hovoríme tu o nejakej firme, ktorá už dlhodobo diskutuje s komisiou, už boli započítané tri e, teda e, postupy, museli za platiť veľké peniaze. Oni v Amerike teraz v oblasti bankovníctva sa snažia integrovať, pokiaľ ide o ponuku spotrebiteľom, aby mali veľmi pohodlnú situáciu, aby sa tam dopredu vlastne pre spotrebiteľov dopredu selektovala nejaká konkrétna možnosť. Na toto nemôžeme čakať v Európe a práve preto by komisia mala jasne sa vyjadriť už dnes, že ak e, takáto ďalšia integrácia, ktorá v Amerike prebehne, že sa teda stane aj v Európe, že to už by bolo nezákonné. A toto vidíme aj na digitálnom trhu. My stále iba chytame e, to zajaca za chvost, tak povediať, proste vývoj je rýchlejšie ako naša legislatíva a nikdy sa nám nedarí nastaviť situáciu na trhu tak, ako bola predtým. A preto si myslím, že návrh 224 je také e, vyzvanie komisie, aby naozaj bola aktívna vo veci, ktorú spomínala aj tu na kolegyňa a pokiaľ nemáme inú alternatívu, tak možno je to iba politické vyhlásenie, ktoré treba vykonať. Ďakujem. Thank you, Andreas. Ďakujem pekne, Andreas. Teraz eh, v rámci každej, ako som povedala, komisiu prezentuje Olivier Garson vo vymenovaný riaditeľ a možno bude ochotný na dve minúty sa ujať slova, aj keď predpokladám dve minúty sú dosť málo, ale dúfam, že mu to bude stačiť. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ak, ak budem príliš dlho hovoriť, tak určite ma opravíte. Viem, že mnohí z vás pracovali až do noci, za, hlavne za posledné e, roky, ale hovoríme o e, tomto právnom základe, ale verím, že budeme dobre pokračovať a pozitívne postupovať. Ďakujem za vyjadrenia k tejto správe aj ze strany tieňových predstaviteľov. Dovolte niekoľko poznámok. Budem hovoriť teraz po francúzsky. Hospodárska súťaž je, teda politika hospodárskej súťaže je jednou z tých kde sa politika veľmi konkrétne zameriava. A príslušné pravidlá musia byť prispôsobené aj zmenám v našej ekonomike, predovšetkým pokiaľ ide o technologický rozvoj. O tom sa hovorí dosť obšírne. A preto e, sa poskytujú pravidelne aj rady v tomto smere prípady hospodárskej súťaže sú kvázi právneho charakteru a určite ide o to, aby aj celé postupy boli v súlade s právom. A vítam to, čo bolo povedané, hlavne v tom zmysle, že sa musíme chrániť pred príliš nadmernou intervenciou. Ak hospodárska súťaž teda obsahuje aj politický rozmer, predsa by nemala byť táto hospodárska súťaž spolitizovaná. Ďakujeme za podporu zo strany parlamentu tým, že e, bude tu vlastne k dispozícii celý arzenál nástrojov, a ktorý nám pomôže aj v oblasti digitalizácie. A my e, berieme veľmi vážne túto situáciu, aj pokiaľ ide o možnosti čo najlepšie sa prispôsobiť, pokiaľ ide o pravidlá, ako ich na, čo najlepšie in, implementovať aj vo vzťahu k odvetvovým predpisom. Keď sa pozrieme do minulosti, tak sa nám za každým podarilo v podstate zlaďovať eh, tieto predpisy s odvetvovými, treba telekomunikácie, energetika, doprava, a to predovšetkým. Už vidím, že prekročím svoje dve minúty rečníckého času, ale chcem zdôrazniť, ako už povedal aj pán Gigold, ak vnútorné alebo domáce monopoly e, budú e, tým aktívnym hráčom v hospodárskej politike, tak ide o to, aby sa dokázali presadiť aj proti americkým konkurentom. Ale je dôležité, aby sa podporila inovácia a znižovali náklady. Po druhé, ide, aby sa zachovali aj možnosti voľby pre spotrebiteľa. A po tretie, je to základný prvok a v podstate aktív na trhu nemôžeme byť naivní. A keď si povieme, že sa vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých v hospodárskej súťaži, myslím, že v tomto možno toto nie je naša hlavná úloha. Viac by sme sa mali asi zamerať na samotnú obchodnú politiku. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ. Teraz ste vlastne zdvojnásobili svoj rečnícky čas, ale možno to je práve znak toho, že tie, novo, tie nové opatrenia, napríklad sankcie, sa tiež asi zdvojnásobná. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. A je to vlastne len začiatok nového kola. Asi viete, že mnohí z nás sme tu noví v tomto parlamente a teda skutočne si prajem, aby tento parlament mohol naozaj fungovať ako spolu zákonodarca aby to malo v praxi dopad aj na konkrétne podniky. Ide teda o to, aby sme si aj naďalej intenzívne vymienali názory s komisiou. Povedal som, že tu bolo 355 pozmeňujúcich návrhov. Je to dosť frustrujúca záležitosť, pretože v podstate sme obmedzení z hľadiska objemu textu, takže musím byť stručný. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a teším sa na pokračovanie diskusie v nastavujúcich týž- týždňoch. Máme e, veľkú podporu alebo veľkú základňu na podporu. Ide o to, aby sme e, pristupovali k veci vyvážne. A Okrem toho je tiež dôležité, aby naše malé a stredné podniky rástli a aby úloha dát bola náležite vnímaná. Ale treba zabezpečiť, aby aj iné oblasti e, boli spomenuté, aby nešlo len o extrapoláciu aj keď mnohí chcú, hovorili, teda by, mnohí by sa radi vyjadrovali len ku hospodárskej súťaži. Ako povedal pán generálny riaditeľ, hospodárska súťaž je, súťaž je jednou z politik, popri tých ostatných. Napríklad e, aspekty jednotného trhu, to je pre nás tiež veľmi dôležité. Takže je ale dôležité uplatňovať rovnaké pravidlá pre všetkých. A ide o to, aby sme nevyvolávali dojem, že tento parlament prejudikuje nejaké výsledky, e, ktoré by sa týkali súdnych prípadov. Viem, že na budúci týždeň sa stretneme opäť a budeme diskutovať o tejto dôležitej téme. Ešte raz veľmi pekne ďakujem vám všetkým. Chcem pripomenúť ešte časový rámec. Hlasovať sa bude na výbore EKON 17. a 18. februára 2020, potom na plenárnom zasadnutí marci 2020. Ešte sa spresní konkrétny dátum. Takže ďakujem vám veľmi pekne všetkým. A teraz pristúpime ku ďalšiemu bodu, a to je 24. A je to finančná činnosť Európskej investičnej banky, výročná správa za rok 2019. Spravodajcom je pán Bas Ekut za zelených. Nech sa páči, kolega, máte slovo na koľko minút? 6 minút. Takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Uvidím, teda, či tých 6 minút bude stačiť. Toto je druhý krát, čo sa stretávame na túto tému. Je to vlastne stanovisko výboru EKON, ktoré je gestorským výborom a popri teda výboru pre rozpočet. Povie sa, že len stanovisko, ale je to dôležitá vec, pretože ide o prvé oficiálne stanovisko, ktoré budeme vyjadrovať voči EIB v súvislosti so zmenami a návrhmi, na ktorých pracuje EIB v súčasnosti. Takže je veľmi dôležité, aby aj parlament vyslal určitý signál, aby sme teda vyjadrili svoje stanovisko. Máme e, dve, teda mali sme dve stretnutia teňových predstaviteľov, od kedy sa začali eh, prejednávať tieto pozmeňujúce návrhy a okrem toho sme mali dve veľmi plodné stretnutia tieňových spravodajcov a chcem poďakovať skutočne všetkým kolegom, ktorí pracujú ako tieňoví spravodajcovia. Pracujú veľmi tvrdo a konštruktívne. Máme 9 kompromisov na základe 99 pozmienujúcich návrhov, tých deviatok je tu dosť veľa, pravda? A tie kompromisy budú zamerané hlavne na zámer EIB, aby sa stalo klimatickou bankou, teda aby sa stala táto banka klimatickou bankou. A, takže zdôrazňuje sa úloha malých a stredných podnikov, potom digitalizácia je významnou témou, tej musíme venovať pozornosť ale prebieha aj diskusia o potrebe financovať. To je tiež jedna z tém, ktoré sú obsiahnuté v kompromisoch. Potom sa hovorí o tzv. prechodných regiónoch alebo transformujúcich sa regiónoch. Myslím, že sa hovorí o regiónoch e, v členských štátoch a o ich kapacitách. Ďalej sa pozornosť venuje aj transparentnosti, zodpovednosti a daňovej daňovým aspektom a aj praniu špinavých peňazí. Takže toto sú niektoré z tém, e, ktorých sa týkajú kompromisy. Okrem toho sme mali veľmi užitočné a plodné rokovania a zdá sa, že e, tých 9 kompromisov dokáže podporiť veľká väčšina politických skupín e, tu prítomných a to nám umožní prezentovať túto správu, ktorá bude, teda túto, toto stanovisko, ktoré predložíme potom výboru pre rozpočet. Máme ten pocit, že tým sa ulož, uľahčí aj hlasovanie v výbore EKOM, pretože vlastne tie kompromisy pokrývajú temer všetko z tých desiatich navrhovaných kompromisov. A v podstate dôležité, aby sme poskytli kvalitný obsah Takže ďakujem poďakovať všetkým tieňovým kolegom a bude zaujímavé vypočuť si ich názory a samozrejme aj názory ktorýchkoľvek ostatných členov nášho výboru, ktorí sa k tomuto chcú vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi efektívne a rýchle. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Teraz majú slovo tieňoví predstavitelia. Takže za EPP, Francis, nech sa páči. Ďakujem pánovi spravodajcovi a ďakujem aj tieňovým kolegom. Naozaj sme mali veľmi užitočné stretnutia. A ja som prezentovala dva pozmeňujúce návrhy a jednak išlo o infraštruktúru v Európe. Túto treba posilniť aj s pomocou EIB. A aj príslušná správa EIB za rok 2019 poukazuje na to, že investície predstavujú 1,6 HDP EU a to je najnižšie percento za posledné roky a mali by sme teda mm, asi ťažiť z digitálnej transformácie, mali by sme dostať aj investície na tú udržateľnú úroveň. Taktiež odporúčam pozmeňujúce návrhy na podporu malých a stredných podnikov, že by sa mohli viac financovať alebo finančne podporovať. A okrem toho je tu ešte aspekt environmentálny ten tiež zdôrazňujeme a IB sa k tomu tiež vyjadruje pozitívne. Uznávame taktiež e, významné záväzky, ktoré si vzala na seba EIB v súvislosti s klimatickými otázkami až do roku 2025 a že aj finančné aktivity EIB idú v súlade s tými požiadavkami, ktoré sa vyslujú v roku 2020. A ide o to, aby dochádzalo k tej spravodlivej tranzícii, k spravodlivému spôsobu transformácie. Pokiaľ ide o tie kompromisy, na ktorých, o ktorých sa hovorilo, tých sme sa zúčastnili tiež veľmi ochotne. Myslím, že celkovo je tu veľmi konštruktívny prístup zo strany všetkých politických strán v našej skupine a snažíme sa práve vytvoriť nejaký silný signál a kvalitný materiál. Ďakujem. Ďakujem, Francis, za SND. Nech sa páči. Prajem dobrý deň. Môj kolega Joachim Šuster nemôže byť prítomný, ale požiadal ma, aby som prečítal jeho stanovisko, hovorí pán Fernández. Z perspektívy SMD sú tu dve veci a sú osobitne dôležité, ako Joachim tvrdí. Chceme zdôrazniť úlohu verejného sektora pri splnení cieľov investície v spolupráci s novou komisiou a žiadame komisiu, aby venovala veľkú pozornosť fiskálnym pravidlám, aby podporovala úsilie e, posilniť verejné financie a verejné investície v Európe. Po druhé, navrh, toho ešte chceme zdôrazniť e, ďalší faktor, ktorý sa týka financovania zo strany EIB, aby sme zabezpečili aj geografické vyvážené, respektíve vyváženosť investícií. Okrem toho chceme posilniť úlohu parlamentu aj v súvislosti s memorandom o porozumení s investičnou bankou, teda EIB, a aby existoval aj prístup k dokumentom EIB, aj to žiadame zo strany EP. Chceme vyslať e, jasný signál zo strany parlamentu. Ďakujem. Za skupinu v Riniu pán Pislaro nie je prítomný. Je tu niekto za Riniu, kto sa ujme slova? Nie. Nikto tu nie je? Z politickej skupiny Riniu? Dobre, tak Jessica Stegrud za EKR. Tiež nie je prietelná. Dobre, je tu niekto z GUE? Takže je tu jedna otázka na ja. Ja mám len jednu vec, ktorú chcem doplniť, pretože samozrejme je to veľmi dôležitá vec, aby sme mali náležité financovanie aj ekologickej dohody Green Deal, aby sa transformačný mechanizmus dokázal náležite vyfinancovať, aby EIB e, mohla náležite fungovať aj v súvislosti e, s dohodou Green Deal. Mali by sme sa asi zamerať na slovo just, čiže spravodlivý, férový. A verím, že EIB potrebuje tiež nejaké stimuly, ktoré budú na mieru šité a týkať sa budú aj konkrétnych sektorov. Proste žiaden e, región, žiadna krajina by nemala pocítiť, že tam by bolo niečo takého nekorektného alebo nevyváženého. Takže určite e, som presvedčená, že aj spravodajca dokáže prijať tento môj pozmeňujúci návrh. OK, ďakujem, hovorí pani predsedajúca. Vraciame slovo pánovi spravodajcovi na to, aby sa vyslovil. A ak nie viac otázok teda, nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem kolegom za ich vyjadrenia e, v rámci tejto výmeny názorov. Tie veci, na ktoré poukázali kolegovia z EPP a SND, sú vlastne aj vyjadrenia aj v kompromisoch. Zdôrazňuje sa tam význam EIB a úlohy EIB z hľadiska financovania dohody Green Deal a aj snábiť klimat, klimatickou bankou. A okrem toho je tu aj aspekt verejných financií a verejných investícií a ich potreba. V tomto e, ohľade chcem spomenúť aj aspekt kompromisov, kde sa zdôrazňuje že existujú rozdiely medzi regiónmi a toto treba naozaj priznať a tento prvok tam určite bude zakomponovaný. A okrem toho sa diskutovalo obšírne aj o tom, ako zlepšiť zodpovednosť EIB e voči e, parlamentu a verejnosti. A tento prvok je tiež pre, reflektovaný e, vo vyjadretiach tieňových kolegov. A v súvislosti s malými a strednými podnikmi, ako povedala pani Fitzgerald veľmi správne, tieto podniky by mali tiež profitovať z podpory, ktorú poskytne EIB. Takže v tomto zmysle si myslím, že všetky tie otázky, o ktorých sa tu dnes hovorilo, sa prejednávali aj na zasadnutiach a schodách e, s tieňovými predstaviteľmi. Myslím, že naozaj môžeme očakávať veľmi hladké hlasovanie že tu bude e, výrazná podpora tomuto materiálu. Ešte raz ďakujem vám všetkým a teším sa na hlasovanie. Ďakujeme pánovi spravodajcovi a na záver k tomuto bodu chcem povedať, že hlasovanie sa plánuje na 6. februára vo výbore EKON a na plenárke v marci. A datum sa spresní. Takže to je asi všetko k tejto téme. Ďakujem. So we can start uh, the 20 Môžeme teraz prejsť bodu 25. Správa o bankovej únii, výročná správa za rok 2019. Naším spravodajcom je Pedro Marquez, SND. Nech sa páči, máte 6 minút e, na e, úvod do témy. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že mi to nebude až tak dlho e, trvať. Toto je už aj druhá diskusia, ktorú vedieme o tejto správe tu na výbore. Ako vieme, pred desiatimi rokmi Európa čelila obrovskej kríze, Možno sa nezhodneme, pokiaľ ide o e, niektoré tie základné príčiny krízy, ale zhodneme sa na tom, že bola jedna z najzávaznejších od druhej svetovej vojny so sociálnymi a ekonomickými dopadmi, ktoré zachádzajú e, oveľa ďalej, než sme mohli očakávať. Niektoré členské e, štáty vlastne sú tasné, pokiaľ ide o ich dlhopisy, ako vieme, dôležitou súčasťou tohto príbehu je úloha bank a bankového systému v tejto kríze. Niektorí by mohli povedať, že finančný e, systém zle fungujúci e, pravdepodobne bol e, tou hlavnou príčinou krízy. Iní by povedali, že to bol minimálne dôležitý faktor, ktorý pomohol rozšíriť krízu. Eh, veľa ľudí eh, to poškodilo eh, a Európe trvalo príliš dlho, žiaľ Bohu, na to, aby zareagovala. Poučili sme sa z tejto krízy spôsob, ako bolo nastavené, ako fungovalo, podporovalo makroekonomické nerovnováhy. V prípade asymetrických šokov sme sa rozhodli vytvoriť určité stabilizačné nástroje a e, takisto, e, že je tu veľká e, vzájomná závislosť vo finančnom e, systéme, čo zdôrazňuje, že potrebujeme e, naozaj dobre fungujúcu bankovú úniu. A e, takisto, keď banky e, zlyhajú a hlavne keď sú e, veľké, e, Eh, uvedomili sme si, že tí, ktorí za to platia, sú daňoví poplatníci a rozhodli sme sa, že už nechceme, aby k tomu dochádzalo. Z dôvodu takýchto poučení z krízy sme eh, dospeli k určitým eh, reformám a potom sa pokračovalo v našich životoch. Krajiny sa zotavili z kríz, hospodárstvo bežalo ďalej, ale pravdou je, že E, skôr či neskôr tu e, príde k ďalšej krízi, ak nedokončíme reformy, v ktorých sme začali, Európa opäť nebude schopná správne naložiť s touto krízou. Som si istý, že nikto si neželá, aby k tomu došlo. Ide o to, že v určitých oblastiach e, dovolujeme, aby nezhody medzi nami blokovali reformy a to, čo už malo byť e, ukončené, ešte stále ukončené nie je. Cieľom tejto správy preto je e, budovať e, na viacerých správach, ktoré urobili kolegovia predo mnou a vytvoriť tu v Európskom parlamente silný front, ktorý by vlastne signalizoval, že Európsky parlament si želá, aby sa tieto reformy dokončili Riešením nie je, aby sme eh, čakali, až keď niečo bude nutné robiť. Veci sa nevyriešia samé. Vieme, že eh, Banková únia potrebuje eh, svoj tretí pilier. Vieme, že týmto je schéma ochrany vkladov. Vieme, že treba urobiť to ešte viac v oblasti riešenia krizových situácií nemôžeme sa tváriť, že už bolo všetko zanalizované, pokiaľ ide o situáciu v minulosti. Eh, zorganizovali sme v tejto oblasti viacero eh, vypočutí. Tými spravodajci aj ja eh, sme mali možnosť teda sa takýmto spôsobom informovať bližšie o prioritách. Takže celou, celou témou tejto správy je, že si želáme, aby sa dokončili reformy pre posilnenie bankovej únie. Ja ďakujem kolegom za ich pozmeňovacie návrhy. E, mali sme prvé stretnutie s tými spravodajcami, ktoré bolo veľmi konštruktívne a som si istý, že také bude aj to druhé a že sa nám podarí e, dospieť e, k vypracovaniu kompromisov. Ja ďakujem tým spravodajcom a ich týmom za prácu, ktorú odviedli. Ďakujem aj sekretariátu Ekonu za všetku tú prácu, ktorú doteraz vykonal a aj tú, ktorá momentálne prebieha. Ďakujem pekne za váš úvod. Teraz prejdeme e, k tieňovým správodajcom. E, Danuta Hübnerová má teraz e, správu. Mám tiež 6 minút? 3 minúty. O, ďakujem pekne. Myslela som si, že to bude menej. Chcem poďakovať Petrovi Markesovi Nielen preto, že e, sa to vždy patrí poďakovať e, kolegom, ale mal tento vynikajúci nápad spolu so sekretariátom zorganizovať tieto vypočutia, kde sme e, pozvali všetky zainteresované strany, všetky inštitúcie, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s tým, čo súvisí s bankovou úniou a vypočuli sme si teda vynikajúce užitočné hodnotenia. To bolo naozaj prínosné a myslím si, že by bolo dobré v prípade aj budúcich eh, správ nasledovať takýto eh, postup. A chcela by som tiež poďakovať aj ostatným kolegom, nielen teňovým spravodajcom, ale aj kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a do silnej miery eh, prispeli k posilneniu, k rozšíreniu nášho pohľadu na tie dôležité zmeny. Táto správa, ako už povedal Pedro, prakticky e, e, nasleduje e, kroky tých predchádzajúcich správ, kde sa spomína história, evolúcia bankovej únie a spomíname takisto aj výzvy a to, čo je nedokončené v tejto oblasti. Nie je to prepojené čisto iba s tretím pilierom, ale aj s ostatnými témami, ktoré je dôležité riešiť. Našim všeobecným e, pocitom e, bolo, že e, inštitúcie vlastne prešli testom, ako narábať s zložitými situáciami, ale určite sa musíme pozerať do budúcnosti a odolnosť pred budúcimi krízami posilňovať, budovať v bankovom sektore v, určit- v určitých oblastiach už sme dospeli prakticky e, ku nejakému spoločnému prístupu, ku kompromisom e, s kolegami. A tiež si myslím, že v tomto duchu budeme aj pokračovať ďalej. E, zdieľame pohľad, že musíme zabezpečiť, aby e, banky, ktoré by krachovali, aby nebolo, e, aby sa to neplatili daňoví poplatníci napokon. Treba tu zabezpečiť príslušné e, zábezpeky. No a to, čo vyvstalo v našich diskusiách, je, že sa všetci zhodujeme aj na tom, aké sú podmienky pre profitabilitu a konkurencieschopnosť Európskeho bankového sektora. A e, Tiež sme sa zaoberali aj nízkymi úrokovými sadzbami, riskami, aktuálnou situáciou v oblasti nesplácaných úverov a možným ďalším vývojom v tejto oblasti. Tiež e, sme sa zaoberali tradičnou e, dilemou redukcia rizik, zdieľanie rizik. Myslím, že sa hýbame smerom k tomu, aby sme um, tu vnímali, kde je e, tá správna vyváženosť v tejto téme. To, čo ostáva veľkou témou, je, aby sme tu mali dobre kalibrovanú pozíciu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o kapacitu únie Eh, prispievať eh, eh, v prípade symetrických šokov, v prípade krízy. Ešte tu nemáme definitívne riešenie, ale mali by sme to jasne sa tomu venovať v správe. verím, že v priebehu našej práce sa nám podarí vlastne úspešne dokončiť prácu aj v ešte tých zostávajúcich oblastiach. Ďakujem pekne, Danuta, tieňový spravodajca za Uh, Renew je pán Kelehen, nech sa páči na 3 minúty. Ďakujem aj ja sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho spoluprácu. Ďakujem aj e, e, všetkým e, spolupracovníkom z Európskeho parlamentu, ktorí spolupracovali. Keď hovoríme o bankovej únii abstraktne, tak sa to všetko dá jasne vyriešiť. Keď sa pozrieme na tú politickú dimenziu a záujmy členských štátov, situácia sa stáva komplexnejšou. Z tejto perspektívy súhlasíme so všetkými všeobecnými úvahami, Musíme e, tu mať teraz zabezpečenú integritu, e, otázku riešenia krízových situácií a tak ďalej. Nezabúdajme, na čo tu je bankový systém, aby e, zabezpečoval, že kapitál bude k dispozícii v reálnej ekonomike aby si ľudia mohli za rozumné úroky požičiavať peniaze. Treba tu tiež zabezpečiť daňových poplatníkov aj práva spotrebiteľov prípade problémov, ale to, ako to budeme implementovať v oblasti politík, to už e, sa stáva veľkou výzvou. Nemáme tu e, európsky jednotný trh v bankovej oblasti. E, všetko vlastne ostáva roztrieštené na úrovni členských štátov. To je veľká výzva, táto diverzita v Európskej únii Mnoho e, z tohto súvisí s e, tým, že tu máme národný dohľad a nie európsky e, dohľad. Týmto sa budeme musieť zaoberať, takže dohľad, riešenie krizových situácií, toto všetko ešte stále dominované roztrieštenosťou, členské štáty, toto je niečo, na čo sa budeme musieť e, bližšie pozrieť. A tá veľká otázka týkajúca sa daňových e, e, poplatníkov sú európske bezpečné aktíva, musíme eh, vyriešiť túto otázku eh, vzájomnej eh, závislosti v prípade kríz. Politické strany a členské štáty tu majú odlišné pohľady na túto tému, ktorá je však dôležitou súčasťou toho, čo musíme vyriešiť v tejto oblasti. Potom je jedna, eh, dve ďalšie veci, ktoré sú dôležité. Pokiaľ ide o dohľad pre špinavých eh, peňazí, je tu veľmi dôležitou otázkou Členské štáty musia e, zabezpečiť, že budú mať e, robustné vyšetrovanie takýchto e, prípadov. Nariadenia smernice prichádzajú z EÚ, ale opäť je to v kompetencii členských štátov toto vyšetrovať a toto musí byť robustné, musí tu dôjsť k silným zlepšeniam. Nemôžeme očakávať zdieľanie rizík, ktoré sa má stať normou, ak členské štáty a daňoví poplatníci v Európe by napokon mali byť tými, ktorí budú e, financovať e, kolapsy bank a pritom sa nebude účinne bojovať proti praniu e, špinavých peniazí. tretí pilier, na to samozrejme chýba. urobili sme pokrok v oblasti redukcií rizik, ale ešte stále je tu ďaleká cesta v oblasti zdieľania rizik ale aby som to zhrnul, musím povedať, že ak budeme naďalej pracovať na týchto témach, diskutovať o nich, e, pomôže sa nám e, dospieť k určitému koncenzu, e, ale tento koncenzus musí byť dostatočne detailný na to, aby sme aj ostatné inštitúcie Európskej únie primeli k tomu, aby reagovali v súlade s odporúčaniami Európskeho parlamentu Eh, ďakujem eh, všetkým, ktorí sa na tomto podielajú. Eh, ďakujem pekne, pán Keller. A za zelených pán Urta nie tieňovým spravodajcom. Ďakujem vám pekne. Vítame tento návrh správy. Máme za sebou prvé stretnutie tieňových spravodajcov, kde sme dosiahli širokú zhodu k mnohým kompromisom po mesiacoch teda v dôsledku e, e, teda po kríze vidíme, že mnohé e, nástroje ešte stále nefungujú tak, ako by mali, nefungujú dostatočne dobre. Treba teda zdôrazňovať tie výzvy, ktoré tu ostávajú. Treba sa zaoberať inštitúciami, ktoré sú stále priveľké na to, aby skrachovali. Treba ošetriť toto riziko. Máme tu nový rámec v mnohých oblastiach, ale v oblasti zdieľania rizik tu ešte stále nie je dostatočný e, pokrok. E, musíme zabezpečiť e, silnú bankovú úniu. K Edisu sa musíme vyjadriť naozaj jasne v znení správy. Dnes sme hlasovali o vymenovaní nových osôb do viacerých európskych inštitúcií po mnohých prísľuboch zo strany Rady a komisie je teraz na nich, aby e, sa prišlo k, e, e, vlastne k tým príslušným zmenám. A nemôžeme tu mať čisto iba mužov, ktorý, ktorých budeme voliť do týchto pozícií jednotlivých inštitúcií Došlo teda k dôležitým krokom e, e, pred, ale potrebujeme sa e, zaoberať aj ďalšími ešte nedokončenými vecami. Och, Orana, spotrebiteľov v finančnom sektore. Tu by som chcel poďakovať tieňovým spravodajcom a spravodajcovi za ich otvorenosť. Boli otvorení tomu, aby sme tu zapracovali príslušné pozmievacie návrhy. Hovoríme, že ešte Stále e, sú tu e, e, škandály, kde doplácajú spotrebitelia. Potrebujeme takisto chrániť zraniteľných spotrebiteľov, ktorí si brali úvery či hypotéky. Musíme tu mať veľmi silnú ochranu spotrebiteľov v tejto oblasti. Dôležité je aby sme eh, posilňovali kroky v oblasti eh, prania eh, špinových peňazí. A v poznácom návrhu 72 tiež hovoríme o rizikách tieňového bankovníctva, ktoré ohrozuje finančnú stabilitu súvisí s nižšími regulačnými štandardmi. Potrebujeme lepšie, zdôrazňujeme v našom pozmeňovacom návrhu. Takže Považujeme túto správu za veľmi dobrý e, základ pre naše ďalšie diskusie, ktoré e, verím, že budú úspešne prebiehať e, ďalej. Je tu niekto, kto by sa chcel vyjadriť za ID? Nie, tak potom Dirk Epping za EKR. Viete, nemým spravodajcom. Chcel by sa niekto vyjadriť v mene EKR? Nie. Martin Šiedevan z za GUE. Áno, je prítomný, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za veľmi e, konštruktívny pracovný e, prístup. Ide to dobrým e, smerom a keď to budeme pokračovať ďalej, dospojeme k veľkým zhodám v mnohých oblastiach ako GUE NGL sme sa doteraz obmedzovali iba na úplne konkrétne pozmeňovacie návrhy k témam, o ktorých si myslíme, že by sa mali e, silnejšie zohľadniť v návrhu správy. Patrí k tomu, že z nášho pohľadu v bankovom sektore e, od krízy žiaľ neboli zohľadnené dostatočne štruktúralne problémy. E, v minulosti sa prijali určité opatrenia, to považujeme aj za správne, mnohé idú správnym smerom ale v prípade vypuknutia novej e, krízy si myslím, e, že mechanizmy e, riešenia krizových situácií nie sú dostatočné, príslušný fond je príliš slabý. V prípade novej krízy by to teda boli opäť daňoví poplatníci, E, ktorý by napokon veci museli financovať. Teda treba riešiť aj otázku bank, ktoré sú príliš veľké na to, aby skrachovali. Určité body sú v správe, ale potrebujeme túto tému posilniť. Ďalšia téma, ktorá je dôležitá okrem teda zmešovania sektoru, je, že musíme dať pozor na to, aby verejné a regionálne inštitúty v bankovom e, sektore zohrávali dôležitú úlohu aj naďalej na tomto pozadí niektoré plány komisie, ako konsolidácia bankového sektora má prebiehať, považujeme za veľmi e, kritické, napríklad e, uľahčovanie cezhraničných fúzií, spomeniem v tomto kontexte. Pokiaľ ide o zdieľanie e, rizik, európske, teda zabezpečovanie, zabezpečenie vkladov, ak toto má zabezpečiť e, alebo znamenať, že v e, dôsledku konsolidácie a delenia rizik e, veľké banky a kapitálové trhy budú ešte posilnené regionálne a verejné inštitúcie e, budú oslabené, tak e, v tom prípade to odmietame. E, my počkáme ešte na konkrétne návrhy, ako to má vyzerať v budúcnosti, ale už som na doterajších stretnutiach signalizoval, že veľkú časť kompromisov, ktoré sa tu učertajú, môžeme podporiť. Je to dobrým smerom. A chcem spomenúť ešte dva body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité v priebehu ďalších rokovaní. Poprvé ďalšia deregulácia sektora e, pre nás akceptovateľná nie je. To je červená línia pre nás. E, od toho bude závisieť aj náš spôsob e, hlasovania pri tejto správe. A keď hovoríme po druhé o redukcii rizík, nemali by sme tu mať na mysli aj teda váhu štátnych dlhopisov, ale aj celkovo Ehm, celú e, štruktúru, ale celkovo si myslím, že e, všetko ide dobrým smerom počas našich rokovaniach, smerom e, k čo najširšej zhode s ostatnými tenými spravodajcami, za čo ďakujem. Ďakujem, Martin. Nevidím, že by sa niekto hlásil v rámci CatchDI, tak sa chcem spýtať pána Markeza, či by chcel uh, Eh, veci uzavrieť. Ďakujem len tým spravodajcom eh, za tie body, ktoré spomenuli. Určite nám to bude eh, nápomocné v našej práci. Ďalšie stretnutie tým spravodajcov sa bude konať už v budúci týždeň. Dúfam, že sa ešte ďalej priblížime ku e, kompromisom, e, ktoré sa črtajú, e, ktoré idú teraz smerom k, ochrany, k ochrane spotrebiteľov, daňových poplatníkov, ochrane pred ďalšou systemickou krízou. Potrebujeme mať nástroj na to, aby sme tomu zamedzili a aby sme tu nemali dôsledky v celej eurozóne, v celej Európskej únii No a je to naozaj o e, dokončení bankovej e, únie, je to o silnej pozícii Európskeho parlamentu, e, tak aby ostatné inštitúcie EÚ, hlavne rada, vlastne jasne videli, čo sa od nich žiada. Dokončenie bankovej únie, silná ochrana našich občanov, E, nedostanú zvyšok, pokiaľ neuvidíme, že sa pokračuje ďalej v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Markez. Vidím, že je tu veľká zomknutosť medzi jednotlivými spravodajcami. To je dobrá správa aj teda e, v dôsledku toho, e, že je tu veľa pozmeňujúcich návrhov. 17. a 18. februára sa bude hlasovať o tejto správe na výbore EKON a na pléne pravdepodobne na marcovej plenárke. To bolo všetko k bodu 25. Bod 26 e, je bod rôzne, nie je tu nič do tohto bodu. A ďalší bod, naše ďalšie stretnutie sa bude konať v pondelok 27. januára o 15. Takže Želám vám všetkým šťastnú cestu domov, pekný víkend a uvidíme sa opäť v pondelok.